a tak ako to bolo oznámené. Teraz e, pristúpime k správe pána Angejera, pokiaľ ide o rozpočet, <clears throat> sekcia 3. Danke, Frau Präsidentin. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani podpredsedníčka, kolegovia. Európsky parlament žiada opozíciu, aby naplnil výzvy, ktoré, pre ktorými stojí Európska únia. A samozrejme, no, z toho vyplynú aj finančné e, e, konsekvencie. Je veľmi dôležité, e, veľmi podobná smernici z roku 2016. Sú tam pomenené formulácie. Videli sme, že e, sa snahy e, koncentrovali predovšetkým na zmiernenie e, imigrantskej krízy a a, ale rozpočet nemohol reflektovať významný vývoj situácií. V kategórii 5 miliard eur bolo pridelené na záležitosti vonkajšej a vnútornej politiky. Avšak E, tieto sa vylažili e, vynaložili na riešenie e, imigrantskej krízy a boli úplne vyčerpané. A rada sú, súhlasila s tým, že tieto rezervy boli vyčerpané aj kvôli tomu, že ten problém bol veľ, veľmi veľký. Avšak rada nás v roku 2015 e, oslovila, e, prijala ten návrh rozpočtu, a to bolo ešte predtým, kedy sa imigrantská kríza naplno e, rozvinula. A v, aj v tomto roku sa domnievame, že prostriedky nebudú stačiť, pokiaľ máme, zvážiť, pokiaľ máme zvládať tie problémy aj v tomto roku, ktoré budú podobné, ktoré, ktoré sa vyskytli v roku minulom. V rozpočte ktorý nesie politickú zodpovednosť, je 170 miliónov eur. A som si istý, že rozpočet Európskej únie bude musieť byť navýšený o ďalšiu miliardu eur na to, aby sme nový nástroj pre humanitárnu pomoc mohol byť funkčný. Všetky tieto opatrenia sú zmysloplné a je samozrejme v našom vlastnom e, záujme prispieť aj Turecku a pomôcť mu s riešením e, utečeneckej e, krízy. Nemôžeme dostať do tej situácie, kedy si všetko budú riešiť členské štáty sami za seba. A mali by sme samozrejme jasne povedať, čo už financované nebude, alebo samozrejme prispôsobiť rozpočet. Nemôžeme eh, jednoducho eh, to brať ako business as usual, ako každodennú realitu. Eh, a preto by sme chceli revidovať aj strednodobý finančný rámec, ktorý by sa mal prispôsobiť lepšie realite. A to už tento rok a nie až v roku 2020. Je veľmi dôležité, aby príspevky členských štátov eh, by mal byť taký, že eh, tieto prostriedky, ktoré idú nad rámec, by sa nemali zaratať, eh, zaratávať do deficitu členských štátov. Drahé kolegyne a kolegyne, akým spôsobom by má Grécko plniť zároveň požiadavky trojky e, pri e, úsporných opatreniach a zároveň plniť aj povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ochrany hraníc. A podobne na tom Portugalsko. Tu musíme naozaj e, konsekventne aplikovať systém flexibility, ktorý vyplýva z, aj z našej frakcie a vyzývam vás, aby ste hlasovali za ňu. A ešte niekoľko slov zeleným ja by som sa tešil, keby aj zelení mohli hlasovať e, za, e, e, za tieto usmernenia. Týka sa to predovšetkým navýšenia prostriedkov na reaktor ITER o 4 miliardy eur. Ale samozrejme odmietame ďalšie odmietame ale ešte ďalšie dodatočné investície, ktoré by e, e, odmietnutie projektu ITER si vyžiadalo práve v oblasti e, nových palív. Samozrejme, musíme to pozorne sledovať, či toto navýšenie nepresiahne povolené limity. Samozrejme, v takom prípade nájdeme lepšie využitie pre tieto prostriedky. neoslabujme teda uh, našu uh, snemovňu. Mám eh, totiž taký proti, protirečivý návrh teraz, aby ste jednak skončili, ale aby ste hovorili aj pomalšie. Okay. Dobre, v poriadku. Ja som mal 6 Eh, minútový rečnícky čas a chcel som to ešte využiť a potom mi ostane ešte jedna minúta. Eh, toto sú problémy, eh, ktoré by sme mohli vyriešiť. Súrová správa z roku 2008 hovorí o žiadnom dodatočnom zaťažovaní európskych daňových poplatníkov. Avšak do tej miery, pokiaľ je samozrejme schopné európske inštitúcie financovať svoju funkciu Samozrejme, e, úlohou e, rady je konštruktívny príspevok. Samozrejme, to je veľa roboty, ale e, odmenou nám bude lepší rozpočet ako rozpočet, ktorý bude skopírovaný z predchádzajúcich rokov. A to je samozrejme aj zrkadlo demokracie. Ďakujem. Pani Georgieva. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela poďakovať veľmi pekne spravodajcovi pánovi Gajerovi za to, že uznal veľmi veľkú, veľmi dôležitú úlohu európskeho rozpočtu pri boji s európskou krízou. E, zároveň teda prebieha určitá ekonomická obnova a rast počtu pracovných miest. Každopádne my e, pre rok 2017 predpokladáme to, že budeme že pôjde znova o ďalší e, rozpočtovo zložitý rok, budeme e, bojovať s následkami e, migračnej krízy, bude treba týchto migrantov integrovať a budú pravdepodobne stále prichádzať noví a budeme naďalej musieť podporovať investície v Európe a do Európy. A v tomto kontexte tiež veľmi vítame to, že parlament uznáva to, že sa zvyšuje tlak na rozpočet a preto by sme sa mali zameriavať skôr na výsledky, ktoré naša práca dosahuje a tento, toto zameranie na tie, na tie výsledky rozpočtových aktivít, tak to bude asi hlavnou témou v rozpočte v roku 2017. Ja by som chcel spomenúť 4 veci. V prvom rade k otázke e, e, krízy e, migrantov a utečencov. My naozaj napíname rozpočet na maximum a sme za to veľmi vďační parlamentu, pretože práve vy ste to umožnili a keby, sme, keby, keby sa to nepodarilo, keby ste nám to neodklepli, tak tie peniaze by neboli k dispozícii. Ako tu vidíte, my predpokladáme, že výzvy budú pokračovať. Tá najnovšia výzva e, je v potrebe vytvorenia nového nástroja na poskytovanie humanitárnej pomoci vnútri Európy pre týchto utečencov. My budeme financovať aj nástroj pre Turecko, v rozpočte na rok 2016 už máme odhad tejto čiastky a ja veľmi rada môžem povedať, že sme investovali 95 miliónov eur, to je tá prvá investícia, tá už e, funguje, tá už tam vykonáva svoju prácu. Máme samozrejme záväzok zabezpečiť financie aj v roku 2017 a pravdepodobne sa to, pres, sa to natiahne aj do roku 2018. A moja druhá e, vec, ktorú by som chcela spomenúť, je priorita, na ktorú by sme nemali zabudnúť. A to naďalej Eh, likvidovať nesplatené faktúry, ktoré sa akumulujú alebo akumulovali z predchádzajúcich finančných období. My sme to znížili na 8,2 miliardy eur a máme príležitosť eh, prezentovať analýzu eh, dôvodov urýchleného znižovania tohto objemu nesplatených faktúr a následkov pre budúce roky na našom prvom stretnutí medziinstitucionálneho dialógu o platbách a nesplatených záväzkoch 14. Eh, marca. Čiže to bude tesne pred diskusiou o eh, usmerneniach eh, pre tvorbu rozpočtu v roku 2000, alebo na rok 2017. No a tretí bod, ktorý by som chcela spomenúť, ktorý je pred nami, a to je veľmi dôležitá vec pre rok 2017. My by sme chceli v súlade s nariadením MFF a jeho článkom 7 revidovať obálky pre politiku súdržnosti, čo povedie k revízii záväzkov a plodobných stropov, na ktorých eh, sa komisia dohodla na technickej báze. Tu by sme chceli podporiť e, iniciatívu pre zamestnanosť mladých. Toto je veľmi dôležitá iniciatíva, ktorá nám vyplynula z e, tejto iniciatívy. V polovici apríla by k tomu malo dôjsť, teraz zhruba o mesiac. A v roku 2017 budeme tiež mať záväzok uzavrieť alebo ukončiť to 5-percentné znižovanie zamestnaneckého stavu. Ja by som chcela využiť túto príležitosť a znova apelovala na nás všetkých, aby sme tento cieľ dosiahli a aby sme tu boli disciplinovaní. Vzhľadom k tomu, že dnes je Medzinárodný deň žien. Chcela by som ukončiť svoje vystúpenie vyjadrením uznania Európskemu parlamentu za to, akú úlohu zohrával pri presadzovaní tém týkajúcich sa gender mainstreamingu v rozpočte. A na záver, v roku 2016 budeme čeliť nielen návrhu rozpočtu na 2017, ale tiež revíziou viacročného finančného rámca. A tieto dve e, veci nebudú vždy prebiehať zároveň, ale mali by sme sa zamýšľať nad obi dvomi, keď budeme navrhovať ten rozpočet na rok 2017, pretože tam budú presahy. Ďakujem veľmi pekne. Merci, madame. Nous commençons les prises de parole au nom des groupes avec le PPE. Monsieur Morichane pour 1 euh, minute 30. Much, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení kolegovia, pani komisárka. V prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za jeho prácu, za návrh správy a za dobrú spoluprácu v rámci celého tohto procesu medzi našimi dvoma politickými skupinami. Vec, ktorú by som chcel predložiť, e, sa týka dvoch najdôležitejších priorí dnešnej Európy. Po prvé, pokračovanie v ekonomickom oživení a po druhé, zvládanie utečenskej krízy s jednoznačným cieľom znížiť prílev migrantov a nelegálnych migrantov do Európy. Pokiaľ ide o pokračovanie v ekonomickom oživovaní, budeme vynakladať dostatočné zdroje do výskumu, inovácií, infraštruktúry, čo je veľmi dôležité, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, aby sme ju posilnili a aby sme vytvorili viac pracovných príležitostí. Pokiaľ ide o zvládanie utečenskej krízy, pozícia parlamentu je jednoznačná a je vyjadrená aj v usmerneniach, ktoré budú veľkou väčšinou prijaté zajtra. Parlament vníma rozpočet Európskej únie ako súčasť riešenia. Parlament bol vždy pripravený v minulom roku aj v tomto roku v krizovej situácii zasiahnuť, ale aj členské štáty únie musia splniť svoje záväzky a musia vynaložiť dostatočné finančné prostriedky do príslušných e, fondov. Eh, verím, že takýmto spôsobom sa nám podarí prijať túto správu zajtra s veľkou väčšinou v záujme občanov Európy. Ďakujem. Ďakujem pani Tomám za SAD. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. Chcel by, a takisto by som chcela zablahoželať spravodajcovi. Pokiaľ ide o rozpočet na rok 2016, tak sme sa snažili zabezpečiť maximálnu flexibilitu. Skutočne naša kapacita reagovať na krízu určí našu spoločnú budúcnosť. Potrebujeme solidárnu politiku ale už nestačí e, koordinácia jednotlivých štátov, je potrebné prijať potrebné nástroje. Uh, Napríklad otázka hraníc. Nestačí už koordinovať činnosť štátov. Je potrebné, aby sme e, prijali e, komunitnú politiku na ochranu hraníc. To si bude vyžadovať aj finančné úsilie. V súčasnosti európsky rozpočet toto úsilie nezabezpečuje je potrebné revidovať finančný rámec do roku 2020, aby sme dokázali čeliť tejto bezprecedentnej kríze. Pán Ashworth za konzervatívcov a reformistov. Pani predsedajúca, spravodajca správne identifikoval problémy, ktorým čeli Európa. Ja si však robím obavy z toho, že správna diagnóza nie vždy vedie k správnej liečbe. Mám tri poznámky. Poprvé, je dôležité, aby Európska únia fungovala v rámci rozpočtu, ktorý bol dohodnutý pre MMF. A preto aj napriek naliehavosti mnohých problémov, pred ktorými stojí únia, nebolo by vhodné žiadať väčší rozpočet Namiesto toho má komisia pravdu, ak zavádza rozpočtovanie založené na výkonnosti a na e, európskej pridanej hodnote. Po druhé, e, ja chápem obavy spravodajcu, pokiaľ ide o mieru nezamestnanosti mládeže. Plne uznávam, že v čase krízy politi- politici chcú navodiť dojem, že na to reagujú, ale pochopiteľne všetci želáme zlepšenie pracovných vyhliadok pre mladých ľudí. Ale slovko varovania. E, skúsenosti ukazujú, že e, schémy znižovania nezamestnanosti pre mladých ľudí neboli e, úspešné. Vo väčšine sú sklamaním ale je veľmi dôležité, aby mladí ľudia mali prácu, ale to im zabezpečí silná ekonomika. A tým sa dostávam k ďalšiemu bodu, že zrejme sa bude venovať pozornosť tým bezprostredným krízam v polnospodárstve s utečencami a tak ďalej. Ale chcem upozorniť, že nesmieme z tohto dôvodu zabúdať na naše absolútne priority, ktorými je rast a tvorba zamestnanosti. E, Demokratia liberáli, pán Dupre. Pani predsednička, pani komisárka, dnes stojíme pred obrovskými výzvami. Poprvé to je slabý ekonomický rast, najmä pokiaľ ide o investície, čo má za dôsledok príliš vysokú nezamestnanosť práve u mladých. Ďalej to je otázka e, migrácie, ktorá ohrozuje súdržnosť Európy. E, ďalej tu máme teroristické hrozby, ktoré sú veľmi závažné a hrozí naozaj riziko e, masakrov e, musíme prihliadať aj na situáciu v susedných regiónoch, kde, je, kde sa každodenne odhrávajú tieto hrôzy E, tejto situácii sú naše rozpočtové ciele jednoznačné. Poprvé, podporovať e, investície a rast v e, prospech zamestnanosti. Po druhé, podporovať rozvoj malých a stredných podnikov, ktoré sú pilierom európskej ekonomiky. Po tretie, podporovať zamestnanosť mládežem. Po štvrté, zvládať eh, migračné tlaky, predovšetkým organizáciou humanitárnych koridorov, zabezpečiť eh, ochranu hranic a a, eh, a takisto vyhnutie sa e, vydieraniu. Po piaté, e, treba e, prihliadať na geostrategickú nerovnováhu v našom susedstve a musíme čeliť príčinám tejto nerovnováhy práve na základe týchto priorít sa budeme aktívne zapájať do diskusí týkajúcich sa rozpočtu na rok 2017, za, ktoré, za ktorý ste zodpovedná. Ďakujem pani Ni Rada Zague. Ďakujem. Každoročne nás v súvislosti s rozpočtom prekvapí vyhlásenie e, komisie a e, takisto sa oboznamujeme s novými prioritami. E, týka sa to tak výboru pre rozpočet, ako aj pre ako aj členských štátov. Nám ide o to, aby sme dosiahli politické ciele, ale my naše dohodnuté priority popierame. My už sme sa dohodli, že budeme posilňovať ekonomický rast, podporovať zamestnanosť, ale zredukovali sme 85 miliard viacročný finančný rámec eh, hoci viacerí z nás trpia dôsledkami úsporných opatrení, Ehm, musíme ehm, brať do úvahy ehm, redukciu financií, napríklad pokiaľ ide o iniciatívu pre mladých. Rada je v tomto smere pokritecká. Náš rybolov bol takisto zdecimovaný. Uh, a teraz e, veľký zachránca EFCI SI, to je biely slon. E, e, majú z neho výhody súkromné investície. Znižuje sa naša súdržnosť a kapacita súdržnosti. Pán Maragal, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Toto je dobrá správa. E, ja si myslím, že tu potvrdzujeme, že parlament sa snaží reprezentovať e, najlepšie záujmy našich občanov v Európskej únii a nie len tie národné záujmy, ktoré často sú v rozpore s európskymi záujmami. Aj keď e, je tu istá zastaranosť, pretože la necesidad de cerrar con la máxima ambición el informe de own resources y a a, e, okrem toho a, e, musíme a, zohľadniť aj to, že máme, e, máme, e, máme, náro, e, máme nástroj Connecting Europe, ktorý je naplánovaný do roku 2020 a máme tiež aktivity, finančné aktivity naplánované, naplánované ohľadom ITERu a ja dúfam, že to podporíme. Merci. Merci. Au nom de l'EFDD, Monsieur Zanni, 1 minute 30. Ďakujem veľmi pekne. Na minútu 30 pán Sárnej. Eh, Európsky rozpočet má problémy a samozrejme podobne ako sú na tom aj iné eh, európske rozpočty členských štátov. A samozrejme, ktoré takto platia eh, dôsledky za spoločnú menu bude veľmi zložité e, zlepšiť súčasnú situáciu. Navýšenie e, európskeho rozpočtu je utopia, keď si hovoríme, že e, niektoré programy budú lepšie len preto, že budú mať väčšie zdroje. Samozrejme, Európska únia je schopná efektívnejšie riešiť niektoré výzvy ako jednotlivé členské štáty. Eh, ukazuje sa, že eh, Junckerov plán eh, sú iba schválením jednotlivých projektov, ktoré členské štáty mali už dávnejšie pripravené. Hm, ak by štáty lepšie využívali a liberálnejšie využívali svoje investičné kapacity, členské štáty e, považujú európsky rozpočet za niečo, čo im je cudzie. A ako napríklad e, e, Junckerov plán, ako aj vyplatenie niekoľkých miliárd Erdoga, Erdoganovi, ktoré má údajne riešiť problémy imigrácie. Ak chceme vyliečiť, musíme absolútne zmeniť to, čo bolo doteraz prijaté, držať sa toho. Na jednu minútu pán Zajlstra. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pani predsedajúca, ja by som chcel povedať niečo k tej idiotskej dohode s Tureckom, ktorá bola prislúbená, alebo z, e, alebo k dohode o ľuďoch, ktorí e, sú zasilaní do Grécka. E, parlament totiž chce vynaložiť nad mieru rozpočtu peniaze na núdzové záležitosti, ale ako viete, či, ten, e, či tá núdzová záležitosť, ktorá sa deje dnes, je najhoršia v tomto roku. Predsa musíte si nechať peniaze, musí, musíte si nechať peniaze aj na neskôr, pretože potom nemusíme žiadne mať. Tu uh, sa deje to, že 1. januára uh, peniaze vynaložím a 2. januára zistíme, zistíme, že nám došli všetky peniaze, ktoré sme mali v rezerve. Takže, pani predsedajúca, núdzové záležitosti by nemali byť riešené takýmto spôsobom ani na národnej úrovni, ani na európskej úrovni. E, tu by sme nemali mať ani flexibilitu, ani peniaze pre európsku úroveň. Ďakujem pekne, pán Fernández, na jednu minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Európska únia a jej rozpočet e, predstavuje asi 1% z, našo, z nášho HDP, ale je to veľmi dôležitý rozpočet, e, pokiaľ ide o investície a tam administratívne náklady predstavujú len asi 6% z toho celku. Rozpočet Európskej únie mm, je e, jasnou pridanou hodnotou, alebo teda generuje jasnú pridanú hodnotu. A ak sa pozrieme na Junckerov plán e, mobilizácie 300 miliard eur investícií, tak sa podarilo mobilizovať už e, vyše 150 miliard a e, to zase otvorilo možnosti v mnohých členských štátoch, kde investície sa zvýšili až o 50 vďaka tomuto rozpočtu. Takže prispieva to k rastu, prispieva to k zamestnanosti a zároveň k sociálnej súdržnosti a regionálnej súdržnosti. A práve preto je potrebné, aby regionálne operačné programy boli urýchlené Eh, aj finančnú injekciu v roku 2017. A tu nie je len malé a stredne veľké podniky, ale aj podporu konkurencieschopnosti. A preto treba venovať obrovskú pozornosť eh, Horizontu 2020 a ďalším programom. A eh, takisto program iniciatívy mladých by mal pokračovať a ďalej sú, je, tu, je tu vlastne tá naliehavá situácia súvisiaca s utečencami a tam by sme nemali vynaložiť všetky e, dostupné prostriedky e, na začiatku a mali by sme sa snažiť o maximálnu flexibilitu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. V Európe akútne chýbajú investície, aby naše ekonomiky rástli, aby sme vytvárali nové pracovné miesta. Aj preto máme Európsky investičný plán a Európsky fond pre strategické investície investičný plán je z princípu určený na financovanie investícií ktoré by nebolo možné realizovať bez toho aby niekto znášal riziká. ak si pozriete zoznam schválených investícií nájdete tam aj také projekty ktoré nenesú žiadne riziká. v mojej krajine takéto investície realizujeme bez pomoci európskeho fondu pre strategické investície. zatepľovanie bytov a domov je výborný projekt šetrí energie znižuje emisie vytvára zamestnanosť ale ak na bezrizikový projekt poskytujeme financie z efsi nie je to hospodárne využitie európskych peňazí. tieto peniaze nám budú v rozpočte európskej únie chýbať. komisia preto musí preveriť či niektoré investície nemožno zrealizovať iným spôsobom ako pomocou európskeho fondu pre strategické investície. ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel podporiť názor spravodajcu, že e, Únia by sa mala vysporiadať s imigračnou krízou a s nízkou e, nízkou e, rýchlosťou rastu hospodárstva len vďaka svojmu rozpočtu. V súčasnosti by sa malo venovať 6 miliard eur pre Sýrii, ďalej sú tam miliardy pre Grécko, horizont 2020 a um, je tu tiež e, to odburávanie tých existujúcich záväzkov, teda doplácanie nesplatených faktúr a my sa pritom musíme držať mhm. určitých stropov, ktoré sú dané v rozpočtovom pláne medzi rokmi 2014-2020. Zároveň e, chceme e, Zároveň sme proti nejakej európskej dani, ktorá by mala byť hlavným príjmom európskeho rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Ernat. Táto správa hovorí do veľkej miery o tom, ako obísť pravidlá, ako zvýšiť rozpočet bez toho, aby sme porušili tie pravidlá a e, porušili viacročný finančný rámec. Ja by som sa však chcel súčas, e, v súčasnosti sústrediť na niečo iné, a to e, text tej správy, kde sa hovorí, že e, členské štáty páchajú akýsi podvod, keď nechcú, členské, e, keď nechcú Európskej únii odovzdať svoje peniaze. Pani predsedajúca, ja som skutočne šokovaný, pretože naozaj nie je veľmi pekné obviňovať Spojené kráľovstvo z takéhoto niečoho. David Cameron, ako všetci vieme, vedie momentálne vládu v tejto krajine a to je ten istý David Cameron, ktorý e, nám dal liatinovú e, garanciu, že e, Lisabonská zmluva sa bude uplatňovať. Ono to bolo jedno, nebola to jeho chyba, ale toto je tá Downing Street, ktorá nám nedávno slúbila, že v prípade Brexitu nedôjde k žiadnym stratám pracovných miest a e, to e, len hodiny predtým, než k takémuto prepušťaniu reálne došlo a e, toto je ten premiér, ktorý tvrdil, že zníži migráciu na desiatky tisíc ročne a za toho nemožno viniť. Takže táto správa, ktorá je teraz pred nami, tá chce, aby sme míňali viac eh, peňazí daňových poplatníkov v roku 2017 a eh, chce, aby sme rozšírili eh, naše financovanie viacerých oblastí a je veľmi málo oblastí, kde chcete, niekde, kde chcete šetriť. Predpokladám, že Eh, v inej oblasti zase požiadate o zvýšenie financovania na to, aby, sme niek- na to, aby ste niekde inde mohli ušetriť. Každopádne, prečo žiadate o viac peňazí na rok 2017? Eh, možno by sme mali túto správu nazvať eh, podvodnou, pretože možno to, čo tvrdí Cameron, je správne, je pravdou. Ďakujem veľmi pekne. Pán Marinescu. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať aj kolegom za túto správu. Ja si myslím, že je potrebné nestrácať zo zreteľa eh, hlavný, hlavné smerovanie Európy aj pri formulovaní rozpočtu na rok 2017. Rozpočet by mal pamätať aj na to, že je tu nejaká kríza s utečencami a že potrebujeme nejaké opatrenia na to, aby sme vyriešili jej následky, aj tú krízu samotnú. A toto riešenie môže samozrejme ohroziť plnenie alebo napredovanie iných európskych politík. E, čoraz viac sa žiada e, financovanie e, politiky súdržnosti, ale ja si myslím, že to je chyba, pretože tí utečenci sa musia integrovať a prispievať k ekonomickému rastu a práve politika súdržnosti umožňuje takéto niečo. Čiže úspory v tejto oblasti sa môžu javiť pozitívne, ale môže to mať negatívny dopad na integráciu týchto novoprichádzajúcich ľudí do budúcnosti. A keď sa pozrieme na e, celkové, roz, celkové rozpočtové prostriedky, tak e, rozpočet Európskej únie naozaj v porovnaní s národnými rozpočtami celkovo je relatívne nízky, takže e, tento rozpočet nie je nejakou obrovskou záťažou. V roku 2017 e, chceme napraviť určité nedostatky viacročného finančného rámca a e, chceme tiež, aby tento rozpočet e, do veľkej miery spočíval na vlastných zdrojoch. A toto musíme odraziť aj v návrhu veľkosti výdavkov. Pani predsedajúca, pani komisárka, vývoj súčasného funkčného nástroja, ktorý môže e, ovplyvniť e, záležitosti utečencov a normalizovať situáciu. E, myslím si, že je veľmi dôležité, aby tento nástroj ktorý máme k dispozícii, bol výlučne použitý na financovanie e, migrantskej krízy. Samozrejme, takýto prostriedok musí byť založený na prostriedok, prostriedkoch e, rozpočtu a rámec musí konečne e, uznať, že neočakávané udalosti sa v Európe stali jednoducho realitou. A podobne na tom Fond pre Sýriu a Afriku. Čakáme na miliardy ešte z európskych eh, hlavných miest, ak členské štáty eh, budú schopné férovo si rozdeliť eh, utečencov, potom nám už ne, nebude nič deliť, aby si naplnili aj ďalší tvoj diel svoj solidarity. Teraz pani Holmajer na minútu 30. Pani predsedajúca, pani komisárka, kolegyňa a kolegovia, je trošku bizarné, že finančný e, úrad e, a členské štáty sú úplne nedotknuté tým, čo prislúbili jednotliví e, šéfovia vlád. Samozrejme, potom to, sa to koriguje. To by sa malo zo strany rady už konečne zmeniť, tento rituál strojíme pred naozaj veľkou e, krízou a členské štáty musia preukázať e, väčšie pochopenie pre problémy tých druhých a e, nie mm, robiť každých pár mesiacov alebo každý pár týždňov korektúru európskeho rozpočtu v snahe regulovať veci. dúfam, že sa tu budú riešiť aj iné otázky e, toho, ako e, členské štáty sa vysporiadajú s otázkou napríklad kontingentov. Avšak e, je naozaj neustále bolestivé, keď sa prostriedky navyšujú pre Africký fond a Sýrii, predovšetkým pre rozpočty členských štátov. A ja si želám, aby ja si želám, pani komisárka, aby e, sa to riešilo aj na úrovni členských štátov, e, aby sa k tomu správne pristúpili. E, pán Denanot. Pani predsedajúca, v prvom rade by som chcel um, uvítať prácu nášho kolegu pána Gajera. Európska únia konečne sa začína e, vyzbrojovať potrebnými rozpočtovými nástrojmi. Je potrebné, aby sme využili tie nástroje, ktoré máme k dispozícii, ale musíme čeliť e, rôznym krízam e, od krízy v polnospodárstve až po E, teroristické hrozby po e, Spojené kráľovstvo a stále hľadáme spôsoby, ako najlepšie čeliť týmto bezprostredným ohrozeniam. Musíme do toho zapojiť aj členské štáty, ktoré si musia uvedomiť potrebu hľadať nové zdroje. Veľmi netrpezlivo čakáme na výsledky Montyho komisie, ktorá by mala vniesť trocha kyslíka do európskeho rozpočtu. Pán Pibič. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Eh, je potešiteľné, eh, že už e, sme začlenili niektoré kapitoly do e, rozpočtu na rok 2016. To predznamenáva e, veľmi intenzívnu prácu. Práve ženy a rodiny môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri riešení migrantskej krízy. Treba povedať aj členským štátom a predstaviteľom jednotlivom štátov tohto rámcového programu do roku 2020, aby navyšili e, financovanie e, opatrenia o 1,1 Myslím si, že tento rámec by nebol až taký veľký a, a to by e, zaviazalo členské štáty nasadiť finančné prostriedky na riešenie tejto krízy. E, samozrejme, nemusíme sa dívať iba e, výlučne na Turecko alebo e, na Grécko, pretože aj ostatné členské štáty môžu prispieť k riešeniu tejto krízy a ochádzať o tieto prostriedky sa nemusia len štáty, ale aj mimovládne organizácie, aby sa dosiahlo e, riešenie. Máme množstvo alternatív a nemali by sme sa uberať e, paušálne jednou cestou. Máme tu možnosti, ktoré môžeme využiť. Ďakujem, pán Vioty. E, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcel by som sa poďakovať e, e, kolegovi Gajerovi za výbornú e, správu. Ja využijem túto minútu na zvláštnu tému, o ktorej sme hovorili, a to je otázka Turecka. Ako komisárka vie, my pracujeme v rozpočtovom výbore a nesmieme zabúdať na to, a to hovorím priamo vám ako podpredsedničke komisie, e, pani Georgieva, že e, v, týchto, e, v tejto krajine existujú závažné problémy so základnými právami, ako aj slobodou tlače a slobodou prejavu. A snažíme sa naozaj komunikovať o tomto s Turecku. Ale nesmieme na to zabúdať No, v roku 2017, rovnako ako v roku 2016 a 2015 budú e, roky, e, ktorý budeme využívať rozpočtové prístriedky na riešenie migračnej e, krízy a udelovanie azylu. Robíme veľa v tomto zmysle, ale nemôžeme to považovať za otázku, ktorá je akýmsi spôsobom núdzová alebo ktorá sa vyskytla. To už je stabilná situácia. Ďakujem. Eh, jedna minúta, pani Novakova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Každý rok každý rok eh, táto inštitúcia eh, schvaluje európsky rozpočet. A dokonca aj niektorí kolegovia sú veľmi retorickí a umeleckí. Avšak teraz sa musíme pozrieť ďalej ako na čísla, ale pozrieť sa na ciele, ktoré pred nami eh, stoja. To sú mladí ľudia, technológie, inovácie. Toto je rok, eh, v ktorom musíme identifikovať eh, výsledky a dosiahnuté ciele, aby sme sa vyhli nevyplatneným účtom a byť jednoducho odhodlanejší. Toto nie je čas na to, aby sme hovorili to, že peniaze vyložené na iniciatívy pre mládež sú zbytočné E, navýšme rozpočet pre mladých podnikateľov, navýšme rozpočet na rozvoj kapacít e, členských štátov a to takým spôsobom, aby sa mohli úspešne uchádzať e, na preprostriedky z FC a z horizontu 2020, ako chceme dokončiť koheznú politiku po roku 2020. A v neposlednom rade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 Ehm, ehm, viaceré pozmeňujúce návrhy slúžia na obhajobu politických záujmov ich predkladateľov. Ehm, spochybňuje sa politika súdržnosti, ako aj fondy Európskej únie na zmenšovanie rozdielov medzi našimi regiónmi. Čelíme ekonomickej aj migračnej kríze, čo predpokladá zvyšovanie súdržnosti EÚ Európy. A je potrebné takisto posilniť aj účasť miestnych orgánov, miestnych komunít ehm, e, tu e, musíme e, prihľadať na naše ciele v rámci viacročného finančného rámca. Ja som proti tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré slúžia na politické ciele. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca Chciałbym... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem. Chcel by... Chcel by som sa eh, eh, postarať o rýchlu implementáciu a treba povedať, že tu treba zabezpečiť potrebnú úroveň prostriedkov, tak aby sme sa vyhli eh, problémom z predchádzajúcich rokov s nesplatenými závazkami. Politická situácia poukazuje na to, že v roku 2017 v rozpočte budeme musieť rátať z prostriedky na riešenie migračnej krízy E, situácia si vyžaduje mimoriadne prostriedky a e, treba si e, prideliť kvóty na stabilizáciu situácie. Zároveň je potrebné pôsobiť na integráciu a preintegráciu utečencov. A takisto sa zameriať európske prostriedky na zeme, na krajiny mimo náš región, aby sme zabrzdili migráciu. A teraz Pán Ďakujem veľmi pekne. Je tu niekoľko víziev, ktoré máme v súvislosti s rozpočtu v ročky 2017. Budeme čeliť e, chudobe, migračnej e, kríže a zároveň podporovať e, investície, aby sme dosiahli vývoj. Teraz je to veľmi kritická situácia, pani Georgieva. Máme 340, 40 tisíc utečencov, ktorí sú uväznení v krajine a očakávame, že do konca roka ich bude 150 tisíc. E, e, Bulharsko a Macedónsko zatvorili hranice. Títo jednotlivci musia byť podporení. E, Grécko je krajina, ktorá je schudobnená. No, iba 2,5 milió- milióna miliónov eur bolo vyčlenených v roku 2015 iba peniaze musia byť poskytnuté miestnym samozprávam. Je nepredstaviteľné, aby sme mali, e, mali zatvorené hranice a mali humanitárnu krízu. Toto je e, niečo, čo si vyžaduje e, odpoveď komisie hneď. Pani Georgieva. Som veľmi vďačná e, za e, tento e, a za tieto pripomienky a za tieto výzvy budeme musieť prioritizovať a využiť prostriedky lepším spôsobom. A preto súhlasím s tými, ktorí hovorili o potrebe prioritizovať e, pre vytváranie pracovných miest a zároveň zabezpečiť to, že budeme schopní vysporiadať sa s tou najväčšou e, výzvou e, našich životov, naozaj sa veľmi intenzívne zameriavame na tie miesta, odkiaľ môžu vznikať problémy. A e, preto meníme nástroje, ktoré máme v rukách a e, ktoré menia humanitárnu pomoc e, na úrovni Európskej únie. A predovšetkým v odpovedi na veľmi palčivú situáciu v Grécku, nevieme, čo ďalšie prichádza našim smerom, ale vieme, že svet je krychkejší, tieto šoky sú prekvapivejšie a musíme byť pripravení pružnejšie reagovať, aby sme ochránili bezpečnosť našich e, občanov a čelili krízam. A súhlasím a uzavriem tým, že poviem, že súhlasím nevadí, ako napätý je náš rozpočet, musíme mať priestor na flexibilitu, na rýchlu odpoveď eh, na výzvy, ktoré prichádzajú našim smerom. Musíme eh, kreatívnejším spôsobom eh, používať naše prostriedky. Môžeme dosiahnuť viacej cieľov, ktoré sme si stanovili jednou mincov z 500 miliónov vynaložené e, na krízu, môžeme ich venovať e, na e, potravinové programy a investovať ich do utečeneckých táborov. Musíme myslieť oveľa kreatívnejším spôsob, spôsobom o rozpočte v roku 2017. A môjim posledným bodom je, áno, potrebujeme peniaze. Avšak v týchto zložitých časoch potrebujeme našu jednotu o to viacej Takže ako sme spolupracovali na rozpočte, musíme byť veľmi opatrní, aby sme nevytvárali eh, nepotrebné zrážky, ktoré iba eh, podminovávajú jednotnosť únie. Eh, pán Gajer, vy ste svojich 6 minút takmer úplne vyčerpali, ale chceli by ste ešte niečo dojať? dodať? Ďakujem veľmi pekne, pani predsedujúca. Chcel by som sa poďakovať za podporu e, kolegov. E, a teraz by sme už ale našu prácu mali ukončiť, takže dobrú noc. Le débat est clos et le vote aura lieu demain, la prochaine séance.